otázky následne potom s predsedom rady v súlade s článkom 74 18 eh, som podpísal právne akty, ktoré boli prijaté v rámci riadneho legislatívneho konania a tento týždeň podpíšem ešte dva právne akty, ktoré tiež eh, boli prijaté v súlade s, týmto, eh, mm, s touto procedúrou a budú zverejnené samozrejme ako príloha k zápisnici z tohto tohto zasadnutia. A teraz sa môžeme eh, posunúť o krok ďalej. Náš